Bonjour tout le monde. Vítam všetkých prítomných. Čaká nás dôležité hlasovanie a preto navrhujem, aby sme si otestovali naše hlasovacie karty. Alors, <clears throat> le vote est ouvert. Budeme teda hlasovať. Všetci už odhlasovali. Zdá sa, že nie. Prosím, otestujeme teda karty. Ešte sedem osôb nehlasovalo. Ešte dvaja. Bon. Le vote est clos. Euh, je teraz hlasovanie ukončené. Bon. Il, y a... il manque, il manque deux, deux abstentions. Il y a deux abstentions. Dvaja sa zdržali hlasovania. <clears throat> Donc nous allons passer budeme teraz hlasovať o nástroji financovania rozvojovej spolupráce. Je to správa pána Michela. Kto je za? Elektronicky. Prosím, hlasujte. Tout le monde a voté. J'ai voté. Hlasovanie končím. Máte problém s hlasovacím zariadením? Možno by ste mohli zmeniť miesto. place. I won't Görens. Pán Görens, máme um, jedného naviac, takže pán Klins môže zaujať miesto pána Weigla.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 hlasovať o sprievodných opatreniach pre banány. Spravodajca je pán Görens, prosím hlasujte. Tout le monde a voté. Le vote est clos. Hlasovanie končím. Myslím, že ešte jedna osoba nehlasovala. Jeden sa zdržal hlasovania. C'est 28 28 za, 1 e, sa zdržal hlasovania. Teraz budeme hlasovať o daniach a rozvoji. Začneme číslom 27 alebo celé. Mohli by sme hlasovať um, blok eh, čo najčastejšie, pretože ten hlasovací zoznam je dosť dlhý. To bola požiadavka jedného z poslancov. No, ono, Myslím, že to bude zložité. Takže pozmeňujúci návrh číslo 27. budeme hlasovať elektronicky, to je jednoduchšie. Oui, monsieur. Naozaj nie je rozumné hlasovať elektronicky o, o, o stovke návrhov. Dobre, ak chcete, budeme dvíhať ruku. Ak si to niekto bude chcieť overiť, tak to bude elektronicky. A samozrejme to záverečné hlasovanie bude taktiež elektronicky. Takže číslo 27, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Číslo 28 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Číslo 29, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Ústny pozmenujúci návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Tridsiatka odpada. Potom návrh výboru INTA. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Potom návrh 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Inta číslo 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Inta 9 v, troch, eh, v dvoch častiach. To je za prvú, kto je proti, kto sa zdržíva hlasovania. Budeme si to musieť overiť, myslím, tentokrát, takže prosím, hlasujte menovite. Všetci už odhlasovali. Ešte jedna osoba chýba. Dobre, hlasovanie je ukončené. Je to schválené. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Návrh 32, za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, Zamietnuté. Des contre amendement. 33. za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnuté. Kompromis B za proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. 34, 35, 36 sú bezpredmetné. Teraz číslo 37. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 38 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Tridsaťdeväť za, proti, kto sa držíva hlasovania? Schválené. 40 za, proti, kto sa držíva hlasovania schválené. Kompromis C za, proti, kto sa schválené. Potom 40, 45 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, tu sa zdržiava hlasovania schválené. Druhá časť za, proti, tu sa zdržiava hlasovania schválené. Návrh INTA v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Inta 3 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Kompromis D za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Inta 1 dve časti. Prvá časť za, proti, to sa zdržava hlasovania schválené. Druhá časť za, proti, to sa zdržava hlasovania schválené. Číslo 49 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. 50 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 51 za. Proti. Schválené. 52 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Pani predsednička, k tomu kompromisu. Pokiaľ ide o znenie toho kompromisu, tak eh, viem, že je tu určitá dohada, eh, kde by malo dojsť zmene textu a, a mali by tam byť príjmy z daní. Sekretariat mi hovorí, že je to naozaj omyl a máte pravdu. Kompromis E. Za. Proti kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 55 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 53. Bezpredmetné. 56 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 57 za Proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Schválené. Pán Mitchell. On 58, Chairman. Um, te, Pokiaľ ide o 58. Funds. On 58, Chairman. A pokiaľ ide o 58, pani predsednička, aby sme boli konzistentní, s hlasovaním o 58. žiadame o hlasovanie v druho- dvoch častiach a v druhej časti F e, sa bude hovoriť o zjednotení daňovej sadzby a tak ďalej. Takže tak budeme hlasovať ako 58. Takže teraz sme pri ústnom pozmeňujúcom návrhu číslo 2 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržíva hlasovania. Prvá časť je schválená, druhá časť za, teraz e, autor e, návrhu. Áno, mením ústny pozmeňujúci návrh z jazykových dôvodov namiesto e, podľa výpočtu by som povedal výpočtom e, jednotlivých daňových sadzie podľa obchodných sektorov. Dobre, kto je za v tejto druhej časti? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Číslo 58 odpada Inta 6 teraz za, proti, kto sa zdržava hlasovania schválené, Inta 7 za, proti, kto sa zdržava hlasovania schválené, 59 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania? Schválené. 60 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Nie je to jasné. Overím si to elektronicky. Prosím, hlasujte o 60. Všetci už odhlasovali. Hlasovanie končím. Schválené. 61 za, proti, kto sa zdržiava, hlasovania zamietnuté, 62 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené, druhá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Pán Mičel. President, uh, the EPP group object to the oral uh, Skupina EPP namieta proti ústnemu uh, pozmeňujúcemu návrhu číslo 3 a už keď mám slovo, tak aj proti štvorke. Uh, Dobre. Takže ústny pozmeňujúci návrh číslo 3 odpadá. Takže 63 za, proti kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 64 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Šesťdesiatpäť za, proti. Tu sa zdržiava hlasovania? Overíme si to. 65, prosím, hlasujte elektronicky. Hlasovanie končím. Schválené. 66 za. Proti. To sa zdržíva hlasovania schválené. 67 za. Proti. Tu sa zdržieve hlasovania schválené. 68 za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania schválené. Kompromis F za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania schválené. 60, 71, dve časti za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania schválené. Druhá časť za, proti. To sa zdržíva hlasovania schválené. 72 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté. 73 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania schválené. Druhá časť za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania schválené. 74 za proti, kto sa zdržíva hlasovania, schválené. 60, 75 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, schválené. 76 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, schválené. 77 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, schválené. 78 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, zamietnuté. Teraz e, oddelené hlasovanie o pôvodnom znení. Kto je za odsek 17? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 79 za. Proti. Zdržia hlasovania schválené. 80 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania schválené. 81 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania schválené. Inta 10 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania schválené. 82 za proti, kto sa držia hlasovania, schválené. 83 v dvoch častiach, prvá časť za, <clears throat> proti, kto sa zdržuje hlasovania, schválené. Druhá časť za, proti, kto sa zdržuje hlasovania, schválené. 84 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Inta 8 v troch častiach. Prvá časť za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Druhá časť za, proti. Schválené. Tretia, tretia časť za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Teraz úvodné ustanovenia. Návrh 4 za, proti, kto sa drží hlasovania schválené, 5 za, proti, kto sa drží hlasovania schválené, 6 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené, 7 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania Schválené. 8. Čiže úvodné ustanovenie C. 8 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnuté. 9 v troch častiach. Prvá za, proti, kto sa zdržuje hlasovania schválené, druhá za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, schválené. Tretia časť za, proti, kto sa zdržuje hlasovania? Schválené. Desať až trinásť. There's been a mistake on our staff tell us there's been a mistake on number. naši zamestnanci nám hovoria, že je tu omyl v osmičke. Vy ste povedali, že to bolo zamietnuté, ale pritom sa zdá, že to bolo schválené. Mohli by sme si to overiť? Prosím vás. Počujte, tužu. Ja som vždy za overenie, takže prosím hlasujte o osmičke. Všetci už hlasovali. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Teraz en blok návrhy. Nie, nedá sa to, takže 10 za. Proti, kto sa držia hlasovania schválené, 11 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené? 12 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania schválené? 13 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania schválené? Kompromis A. Za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania schválené? 14 nie, 14, 15, 16 odpadávajú. 17 až 22 unblock za proti, kto sa držia hlasovania schválené, 17 až 22, 23 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržia hlasovania schválené, druhá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 24 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 25 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 26 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. citát. Citáty teraz. Jednotka za. Kto sa zdržal hlasovania? Schválené. 2. Za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Schválené. 3. Za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Schválené. Ouais. Et on va maintenant faire le vote final. A teraz konečné hlasovanie o tejto správe so všetkými zmenami a doplneniami. Prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali. Hlasovanie je ukončené. Táto správa je schválená. 26 hlasov za, Jeden poslanec alebo poslankyňa sa držala hlasovania. Ďakujem pekne. Viete, že na tejto správe mi naozaj záležalo. Chcem sa poďakovať aj sekretariátu. Ďakujem Ines. Teraz budeme hlasovať o správe pána Bermana. Kompromisy 1 za Proti? Kto sa zdržuje hlasovania? Schválené. Druhý kompromis. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržuje hlasovania? Schválené. Tretí pozmeňujúci návrh za. Proti. Kto sa zdržuje hlasovania? Schválené. Štvrtý návrh za. Proti. Kto sa zdržuje hlasovania? Schválené. Návrh číslo 5 za. Proti. Kto sa zdržuje hlasovania? Zamietnuté. Návrh 6 za proti, tu sa zdržíva hlasovania zamietnuté, návrh 7 za, proti, Tu sa zdržíva hlasovania schválené, návrh 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené, návrh 9 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené, 10 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené, 11 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené. Druhá časť za, proti, kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté. 12 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené. 13 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené, 14 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené, ústny pozmenujúci návrh číslo 1 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené, 16 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. 17 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 18 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Druhá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, Zamietnuté. Overíme si to. Druhá časť 18. Hlasujte, prosím. Všetci už odhlasovali. Hlasovanie končím. Je to schválené. <clears throat> 20. Nie, 19. Pardon. Za. Proti. Tu sa zdržíva hlasovania schválené. 20 za. Proti. kto sa zdržíva hlasovania schválené. 21 za. Proti. kto sa zdržíva hlasovania schválené. 22 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania schválené? 23 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté, 24 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté, 25 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. 26 za, Ob- overíme si 25. Prosím, hlasujte. 25. Všetci už hlasovali, hlasovanie končím. Je to zamietnuté. Dvadsaťšesť. Za. Proti. Zdržové hlasovania schválené. 27 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 28 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 29 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. 30 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 31 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 32 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 33 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 34 za Proti? Kto sa, kto sa zdržoval hlasovania? Schválené. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 2. Za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 36. V dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Druhá časť za. Proti kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 37 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 38 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 39 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 40 za proti, zadržuje hlasovania schválené, 42 za, 41 bola stiahnutá, takže 42 za, proti, to sa zdržiava hlasovania schválené, 43 za, proti, tu sa zdržiava hlasovania schválené, Teraz budeme hlasovať eh, elektronicky o takto pozmenenej správe. Prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali. Hlasovanie končím. Správa prešla. 17 hlasov za, 10 proti. Blahoželám. Budeme teraz hlasovať o dohode medzi EÚ a Juhoafrickou republikou. Je to dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci. Kto je za? Elektronicky. Prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali. Hlasovanie končím. Jednomyselne je to schválené 27 hlasmi. Teraz prejdeme k správe o energetickej stratégii Svetovej banky. Opäť elektronicky, prosím, hlasujte. Ale nie, je tu pozmeňujúci návrh pána Svensona najskôr. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržuje hlasovania zamietnuté? A teraz teda elektronicky od tejto o, o, o prijatí otázky na ústne zodpovedanie. Prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali. Hlasovanie končím. Je táto otázka schválená 18 hlasmi za, 8 proti a je tu jeden poslanec, poslankyňa, ktorý sa zdržal hlasovania. I'm, sorry to interrupt again, but um, in relation to the pokiaľ ide o správu, o vašu vlastnú správu, a pozmeň si návrh číslo 3, pozmeň si návrh číslo 1 pána Fensona. Uh, hovorili ste, že to bolo zamietnuté, ale možno to bolo schválené. Mohli by ste to prosím zaveriť? Myslím si, že to bola iba chyba, nič viac. Dobre, takže ešte stále ide o otázku na ústnu zodpovedanie návrh pána Svensona. Overíme si to, prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali. Schválené. Jedným hlasom to prešlo. Napriek pánovi Devovi, hovorí pán Mičel. Schválené. Dobre, teraz budeme hlasovať o celej otázke so zmenou pána Svensona. Opäť elektronicky, prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali, hlasovanie končím a ústna otázka je schválená 19 hlasmi. Nik sa nezdržal hlasovania. Teraz budeme hlasovať o uznesení v nadväznosti na otázku na ústne zodpovedanie. E, ústny pozmeňujúci návrh číslo 1 pána Mičela. Hlasujeme, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Schválené. v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, že sa zdržiava hlasovania, schválené. Druhá časť za, proti, tu sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Na vrch 8 odpadá. 9 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené, 10 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. tuším, nám chýba číslo 11 vo v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Druhá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Teraz návrh číslo 12. Za, proti, zadržiava hlasovania. <clears throat> Tuším, je to zamietnuté, ale overíme si to. Návrh číslo 12, prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali, hlasovanie končím. Zamietnuté jedným hlasom. 13 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Toto je určite zamietnuté. Chce si to niekto predsa len overiť? V poriadku. Hlasujte prosím elektronicky o čísle 13. Všetci už hlasovali. <clears throat> Schválené. Štrnáctka odpadá. Potom číslo 15 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržiava hlasovania schválené. Druhá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 16 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. O 16. budeme teda odteraz budeme hlasovať elektronicky, pretože je to veľmi tesné, takže 16 za. Prosím, teda hlasovanie otvorené. Hlasujte o čísle 16. Schválené. Troma hlasmi. Teraz hlasujeme o návrhu číslo 17. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Číslo 18. Za. Kto je proti? Schválené. Hlasovali sme o čísle 18. conclusion, Madam Chairman, in that most people do, do not really... Pani predsednička, väčšina ľudí si to neuvedomuje, ale keď sa 16 schválí, tak potom to hlasovanie v dvoch častiach odpadá, takže nepostupujeme tak, ako by sme mali, ale máte to uvedené vo svojich dokumentoch. Oh, no, <clears throat> donc, maintenant l'amendement 19 Takže 19 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Druhá časť za, proti, to sa zdržiava hlasovania, schválené. Ústny pozmenujúci návrh číslo 2 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Takže ústny pozmeňujúci návrh číslo 2. Budeme hlasovať elektronicky, aby sme si to overili. Všetci už hlasovali. Schválené. 21 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? No, radšej si to overíme. Hlasujeme elektronicky o čísle 21. Hlasovanie končím. Schválené. 22 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Druhá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Prvá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Druhá časť za, proti, zdrživé hlasovania schválené. Druhý návrh za, proti, zdrživé hlasovania schválené. Pán Mitchell. EPP e e má námietku k tejto ústne, ústnemu pozmeňacému návrhu. Dobre, takže odignorujeme tretí ústny pozmeňujúci návrh. Teraz hlasovanie po častiach. Prvá časť za, proti. Tu sa zdržieva hlasovania schválené. Druhá časť za, proti. Tu sa zdržieva hlasovania schválené. 4 za, proti kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Ale overíme si to. Elektronicky hlasujeme o štvrtom ústnom pozmeňujúcom návrhu. Všetci už hlasovali, hlasovanie končím. Je to schválené. 15 hlasmi za, 12 bolo proti, je to stále tesné. 5 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Teraz elektronicky hlasujeme o návrhu uznesenia v pozmenenom znení. Prosím, hlasujte elektronicky. Všetci už hlasovali. Hlasovanie končím. Dvadsaťdva za, štyria proti, nech sa nezdržal hlasovania. Ďakujem pekne. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, toujours. Nous allons reprendre notre... Budeme pokračovať v našej schôdzi po hlasovaní. Teraz máme absolutórium. Bude ho prezentovať pán Berman. Určite sa vráti medzi nás, takže ak dovolíte, tak zmeníme poradie a preberieme si 26 pre 25, pretože pani Štrifler je prítomná. Ona si pripravila správu, je e, stála spravodajkyňa pre humanitárnu pomoc a bude hovoriť o situácii v Južnom Kivu. Bola tam koncom novembra a teraz nám odprezentuje závery. Nech sa páči, pani Štrifler, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia ja ako stála spravodajkyňa som e, bola e, v tejto provencii Južnej Kivu 29. a 30. novembra, predtým ako som išla do Kinshasy na zasadnutie paritného parlamentného zhromaždenia. Ja som sa pozrela na to, ako sú na tom utečenci z Burundi v Kongu a e, toto stredisko utečencov vedie jeden lekár. Sú tam aj ženy, ktoré sú obete sexuálneho násilia, ktoré majú e, nielen e, psychické stopy, ale aj e, fyzické. A potom som sa stretla aj so zástupcom generálneho dediteľstva ECO, aby sme hovorili o bezpečnostnej situácii a preto sa chcem poďakovať tomuto generálnemu riaditeľstvu a expertovi, pretože to bolo naozaj úspešné. Kongo sa považuje za krehkú krajinu, situácia na východe hlavne v provincii Kivu, je znepokojujúca. Humanitárna situácia je stále nestabilná a um, dokonca sa zhoršuje vo veľkej časti južného Kivu. E, e, vojenské operácie od roku 2009 e, sú pôvodcami sú, teda spôsobujú nestálu situáciu, ničia sa podniky, hospodárska činnosť a sú pošliepávané ľudské práva. Osoby, ktoré museli opustiť svoje domovy od roku 2009 je ich 800 tisíc, zhruba iba v južnom Kivu. E, potom sa taktiež presúvajú boje do neprístupných oblastí, kde je ešte väčšia e, potreba humanitárnej pomoc. A to sťažuje pomoc obyvateľstvu, aj keď je zásadná. A médiá zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. mobilizácia musí byť eh, naďalej vysoká a zvyšuje sa povedomie. A zatiaľ sa o, zafinancovalo 50 humanitárnej pomoci, ale e, to bude mať určite e, dopady aj v roku 2011, pretože viaceré agentúry OSN aj mimovládky musia obmedziť svoje operácie. Hlavní darcovia e, bilaterálni sú hlavne Holandsko, Nemecko, Francúzsko a Belgicko a oni znížili financie v roku 2010 a mohlo by to pokračovať aj v roku 2011. Naša inštitúcia musí byť veľmi e, pozorná čo sa týka situácie v tejto časti krajiny. A som povedala, že sú tu nové e, konfliktné zóny a e, čím ďalej, tým viac sú to zóny neprístupné e, z fyzických obmedzení, pretože chýbajú infraštruktúry, aj bezpečnostné, aj hmotné a je to naozaj veľmi problematické. Neprístupnosť e, je najťažším, najväčším problémom pri ochrane civilov a e, taktiež je obmedzená činnosť agentúr OSN a iba mimovládky teda majú prístup k obyvateľstvu. Naviac mimovládne organizácie, s ktorými som sa stretla v Bukavu, hovorili o tom, že sa e, množia dane, hlavne na cestách, čo som bola svetkom aj ja sama. E, je za tým štát a e, cieľom sú humanitárne, humanitárne organizácie. Zákonnosť je naozaj veľmi pochybná a taktiež je tu istá šikana. E, plán na vyriešenie konfliktu pre Južné Kivu uprednostňuje vojenské riešenie, ale je to skutočný neúspech. Vládni vojaci ešte stále bojujú s milíciami, ide o to o kontrolu pôdy a, a baní a civili naďalej sú obeťami veľkého násilia. Humanitárna situácia sa zhoršuje. E, všetci sú obeťami všeobecnej beztrestnosti a vojenského prostredia, kde napríklad znásilnenie je úplne bežné. Sú tu e, represálie zo strany rebelov a taktiež pošľapávané ľudské práva e, samotnými konžskými vojakmi toto e, charakterizuje e, situáciu v krajine a vojenskí zločinci ešte stále e, sú veľmi vysoko vo velení. Bezpečnostná situácia civilov sa od októbra 2010 ešte zhoršila nedávno vo Fizi v Južnom Kivu po hádke a to je malá príhoda, ktorú vám chcem porozprávať, aby ste vedeli, ako sa situácia zhoršuje. Takže hádkou medzi obyvateľom a vojakom. Vojak jednoducho vystrelil na toho mm, obyvateľa, zranil ho. E, samozrejme, skupina obyvateľov okamžite zareagovala, zabila vojaka. E, oni boli potom zatknutí a 1. januára e, bolo páchané naozaj extrémne násilie na obyvateľstve, plienenie, znásilňovania, zadržavania. 51 žien bolo znásilnených No a potom e, sa už dali len konštatovať e, škody. Takže ochrana civilov to je jadro e, činnosti v južnom Kive, Kivu, pretože tá situácia je veľmi nestabilná podľa toho, ako napreduje vojsko vždy to so sebou prináša e, pošliapovanie ľudských e, práv a zhoršovanie situácie civilov a hlavne to znásilňovanie to využívajú všetky ozbrojené skupiny, hlavne skupina FAM a je to vlastne spôsob, ako terorizovať e, obyvateľov a niekedy sa dokonca vracajú obyvateľia do zón, ktoré ovládajú milície. podklaster GBV, čiže násilie páchané kvôli pohľaviu, malo, mal zabezpečiť vlastne akus, akési predlženie humanitárnej pomoci. Je to financované OSN. Potom sa malo prebrať velenie ale je to problematické, pretože nie sú pokryté všetky zóny a môžeme sa opýtať, či Monusko je e, vlastne e, opravnenou skupinou, pretože podporuje logisticky e, konžské vojsko, ktoré je obviňované z takýchto činov, ako napríklad znásilnenie. Lekárskú pomoc poskytujú iba niektoré mimovládky, ktoré sú ešte aktívne na, v teréne, ale nemajú už koordinovaný postup, takže ich dosah je obmedzený musí byť prepracovaná koordinácia, to je naozaj zásadné. Iba vojenský prístup nie je postačujúci a MONUSCO e, nevie ochrániť ženy pred e, znásilneniami a ostatnými porušovaním ľudských práv, ale MONUSCO je nevyhnutné, pretože e, prístupnosť humanitárnej pomoci závisí od zabezpečenia niektorých miest MONUSKom riešenie by mohlo byť politické tohto konfliktu, ale medzinárodné spoločenstvo by muselo byť oveľa odvážnejšie. Ak sa tu nič nezmení, tak humanitárni aktéry budú ešte musieť veľmi dlho ostať e, v tejto časti Konga. V Kinshase počas parlamentného zhromaždenia som naozaj bola e, sklamaná tým, čo tam odznelo. V podstate nič sa nepovedalo o e, množení znásilňovaní Eh, už bolo schválených mnohých eh, uznesení aj eh, v našom parlamente a musíme naďalej zblízka sledovať túto situáciu a musíme zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov. A ja vítam činnosť generálneho riaditeľstva ECO. E chce zvýšiť pozornosť v roku 2011 a poskytnúť viac prostriedkov pre projekty zamerané na ochranu. A ešte niečo k rozvoju. Ja pošlem mail aj kolegom, ktorí boli so mnou v Kinshase. Pošleme ten mail podpredsedovi EPP, aby sa e, vždy hovorilo, ako sú použité prostriedky v primateľskej krajine, aká je podpora e, rozpočtu poskytovaná. Som vám teda k dispozícii, ak máte ešte nejaké otázky. A komisia je tam taktiež prítomná, môže taktiež zodpovedať na vaše otázky. Merci. Monsieur Görens, vous avez la parole. Pán Görens. Jedna otázka e, týka sa fondu OSN pre obyvateľstvo. Ja neviem presne, čo ste povedali. Tento fond OSN, to je podľa mňa e, vlastne najvznešenejšia organizácia v mojich očiach, pretože sa e, zameriava na osoby, ktoré sú ohrozené. Aké máte názory? Bolo by dobré, keby bolo viac prostriedkov, pretože ne všetky prostriedky sa dostávajú k príjimateľom. Napríklad bývalý profesor v tej nemocnici a povedal, že je tam skutočný problém, pretože všetky peniaze neprichádzajú tým, ktorým by mali a riadenie e, už bolo zverené Monusku. Je to naozaj skutočne e, problematické, pretože opäť by to riadenie malo zabezpečovať OSN, ale sú tie neprístupné e, oblasti, ale vieme, že Monusko niekedy v, sa zúčastňuje na tých znásilneniach, pán Görens. Ja myslím, že by sme sa mohli pozrieť zbližšia na e, e, účasť tohto fondu OSN, aj keď OS, e, USA často ich obviňovali z tomu, že uľahčujú potraty v Číne a to veľmi poškodilo túto agentúru. Ja myslím, že tejto otázke sa treba ešte viac venovať a možno by sme mohli vyvinúť väčší nátlak na ostatných poskytovateľov prostriedkov. Pán Berman. Euh, ja by som sa chcel takisto vyjadriť. Prišiel som trochu neskôr, nepočul som skutočne všetko, čo ste povedali. Ale podarilo sa vám urobiť nejaký zoznam tých Európanov, ktorí tam sú, ktorí sú v teréne a, a opatrenia, ktoré by sme mohli urobiť, aby sa táto situácia v tomto regióne zlepšila. Tento fond OSN musí nájsť svoju legitimitu, dostať sa kvôli k tejto legitimite a jednoducho dostať sa do také situácie, aby konečne mohol konať. Potrebujeme aj leadership, potrebujeme nejaké vedenie, riadenie. Momentálne je situácia problematická, pretože sa tieto problémy nesprávne riešia. A to, čo sa urobilo v minulosti. Pravdepodobne by sme sa mali k tomu prikloniť znovu. Možno, že tu potrebujeme viac oprávnenia. Tieto momentálne nemáme. To je skutočne škandalozne, takto mi to bolo povedané. To mi povedali mimovládne organizácie, ktoré pracujú v teréne a potvrdili skutočne vážnosť týchto problémov. Ďakujem pekne. Komisia by sa chcela vyjadriť prostredníctvom predstaviteľa. Pani Koleman. Ďakujem pekne, pani Štriflerová. Ďakujeme pekne za to, že ste nás informovali o vašej návšteve v tomto regióne. Skutočne sme boli radi, že sme vás tam mohli na ceste sprevádzať a problém sexuálneho násilia skutočne nadobudol na rozmeroch a od roku 2004 podporuje tuto, tento región aj komisia. Tento problém ako taký nie je nový, ale bohužiaľ teraz skutočne sa dostal do veľkých rozmerov. Takisto ste uviedli, že problém sexuálneho násilia nie je jediným problémom v tomto regióne. Musí, musíme viac chrániť aj civilistov. Ľudia sa dostávajú do väzenia, je tu bezprávie, sú tu deti, ktoré pracujú ako vojaci. A sexuálne násilie je časť tohto komplexného problému a preto by sme mm, nemali izolovať sexuálne násilie od ostatných problémov, ktoré v tom, tomto regióne máme, pretože to by viedlo k nejakej, nejakej mm, štigm, stigmatizovaniu. prirodzene musíme sa snažiť e, vyriešiť aj ostatné problémy, ktoré tu máme. Humanitárna pomoc môže iba pomôcť pri riešení týchto problémov, avšak tieto problémy ako také sa musia riešiť pravdepodobne iným spôsobom, možno štátnymi zásahmi alebo zmenou právneho systému. MONUSCO má úlohu všeobecného koordinátora, a pokiaľ ide, teda pokiaľ ide o túto situáciu a a fond OSN spolupracujú zase s údajmi. To je takisto dôležité, vyhodnocovať tieto údaje. Koordinácia v oblasti sexuálneho násilia bohužiaľ ešte má určité slabiny. Je tu tzv. ochrana klastrov a v rámci tejto ochrany e, máme určité mimovládne organizácie, ktoré sa iniciujú, v tejto oblasti a koordinujú spoluprácu riešenia týchto problémov. Táto koordinácia je potrebná na to, aby Musko mohlo skutočne správne ochraňovať civilistov, tak ako to majú za úlohu. Prístup do určitých zón v tomto regióne je takisto veľký problém skutočne veľký problém. Máme tu aktivistov a skupiny aktivistov, ktorí sa stiahli do lesov a ktorí v malých skupinkách v lesoch útočia na civilné obyvateľstvo. A ak miestna armáda bojuje proti týmto skupinám, tak sa častokrát um, obráti agresívne aj voči obyvateľstvu, či potom obyvateľia a civilisti sú napádaní z obi dvoch strán. Čiže je dôležité, aby sme aby sa zlepšila infraštruktúra, aby tam bola spolupráca s civilistami a takto sa komplexne problém riešil. Z našej strany sa snažíme skutočne urobiť to, čo nám prislúcha, aby sme situáciu vylepšili Máme tu mobilné medicínske týmy, ktoré by sa dostali do týchto odlahlých regiónov a mohli pomôcť civilistom a ľuďom, ktorí pomoc potrebujú. Potom sú tu aj kongolské centra, ktoré sa snažia pomôcť e, obetiam po znásilnení. Máme tu aj leteckú službu, ktorá týmto mimovládnym organizáciám umožňuje, aby sa dostali do tých odlahlých regiónov. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer... Euh, Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Teraz sa dostaneme k bodom 23, 24, 25. Ide tu o absolutórium za rok 2009 a stanovisko má pán Berman. Má dve stanoviska, ktoré pripravil. Ide tu o Európsky rozvojový fond a ide tu o všeobecný rozpočet Európskej únie. A tretia správa je zasa pripravená zo strany pána Gonesa. Je tu osobitné správy Európskeho dvora auditorov v súvislosti s absolutóriom. A takisto určité nápomocné programy v Afrike, podporné programy v Afrike. Čiže týmto trom stanoviskám sa budeme sa k nim vyjadrovať spoločne. Pán Berman, máte slovo, nech sa páči, predstavte vašu, vaše stanovisko alebo vaše dve stanoviska. Možno budem pokračovať v holandštine. Obe stanoviská sú si veľmi podobné. Začnem teda stanovisku ohľadne rozvojového fondu, Európskeho rozvojového fondu. Jedna vec je úplne jasná, a to je aj dobre. Máme, zaznamenali sme veľké zlepšenie, pokiaľ ide o tzv. accounting environment. Celé sa to sprecíznilo a to vďaka veľmi dobrých externých auditov. Takže externí auditory preskúmali účtovníctvo. Ale takisto je dôležité, aby sme podporovali aj training, vzdelávanie personálu v, oblasti, v tejto oblasti. E, na Európskom dvore auditorov máme ešte určité nedostatky, ktoré sa týkajú kontroly ex ante e, v súvislosti s niektorými e, delegáciami a preto je dôležité, aby tieto ex ante kontroly v, či sa dajú zlepšiť, alebo sa nedajú zlepšiť. To by nám mohla komisia možno povedať, ako to chcú vyriešiť. Účtovný dvor urobil viac chýb, pokiaľ ide o rozpočet, pokiaľ 30, 35 kontrolovaných prípadoch sme zaznamenali chyby vždy pri priamej rozpočtovej pomoci. Takže odporúčania, odporúčania rozpočtového dvoru, účtovného dvoru jednoducho musia byť dané do súvisu s tými výsledkami, ktoré boli zaznamenané pri kontrole a musíme sa pozrieť na to, ako by sa to dalo zlepšiť. Musí tu byť určitá kontrola, predovšetkým pokiaľ ide o finančné prostriedky z rozpočtu, kam idú, ako sa využívajú. Doteraz to môžeme označiť ako určitý nedostatok a dá sa to potom napadnúť v celkovej rozvojovej spolupráci, v kontexte tejto spolupráce. Ide tu o parlamenty, pardon, máme viacero politických skupín v parlamente a všetky tieto politické skupiny musia nájsť konsenzus ohľadne toho, že musíme nájsť správnu kontrolu týchto finančných prostriedkov. Sú tu ešte určité otvorené miesta, kde pri delegáciách, pri partnerských krajinách aj fluktuácia je príliš vysoká a tým sa vlastne zhoršuje aj kvalita práce ak teda môžem povedať aspoň minimálne, nie je taká, aká by mala byť. Potom je tu ešte oddiel 3. Tam sme zaznamenali menej chýb, ako napríklad v minulosti pri poslednej kontrole, ale pokiaľ ide o echo, tam musí byť lepšia kontrola. Občianská spoločnosť musí zohrávať dôležitú úlohu v tejto oblasti. Musíme rozvinúť stratégie pre rozvojovú pomoc. Čiže obč- civilné, civilná spoločnosť a národné parlamenty si zaslúžia investície na to, aby mohli vybudovať svoje vlastné kapacity, aby mohli pracovať a spolupracovať s nami možno ešte účelnejšie, účinnejšie, pokiaľ ide o kontroly týchto pomoci, ako napríklad krajina v Afganistane a tie informácie, ktoré sme počuli pred desiatimi dňami. Veľmi veľa peňazí sa tu jednoducho stratilo, takže musí sa situácia kontrolovať a riešiť. Čiže ako som povedal, to sa týka rozpočtovej pomoci. Národné parlamenty celkom jedno myselne musia prijať kontrolnú funkciu. 20% sa zasa dáva do zdravotníctva, to je požiadavka a komisia to musí plniť. Viem, že to nie je vždy veľmi jednoduché, ale je napriek tomu veľmi dôležité, aby sme to robili. A preto je to aj apel z mojej strany ohľadne smerom ku komisii, aby nám ukázala, ako sa snažia dostať tým požiadavkám parlamentu týchto 20 do zdravotníctva, vzdelávania a predovšetkým e, v oblasti e, starostlivosti a prevencie pri ochrane matiek. Je tu veľká úmrtnosť matiek. Takže to je z mojej strany všetko. Uh, Teraz má slovo pán Görens. Merci. Euh, je vais rapporter de, sur les deux... Ďakujem pekne. Ja by som sa vyjadril iba k dvom bodom. Ide tu o správu účtovného dvoru Ide tu o účinnosť Európskeho rozvojového fondu, o hospodárskú integráciu vo východnej a západnej Afrike a chcel by som povedať iba pár slov k tejto téme. Hospodárska integrácia vedie k celkovému hospodárskému rastu v týchto krajinách. To sa dá e, jasne vidieť na určitých konkrétnych príkladoch a v tejto správe E, veľmi vítame financovanie zo strany Európskeho rozvojového fonda, fondu. Toto financovanie sa priebehu roku 2009 veľmi zlepšilo, to je veľmi pozitívne. Myslím si, že jedna z veľkých víziev v Afrike je práve regionálna spolupráca, a to z viacerých dôvodov. Africké modely jednoducho stávajú na našom európskom systéme, aspoň vo veľkej miere to tomu tak je. A možno najrychlejšie sa smerom dopredu dostaneme vtedy, ak sa budeme všetci snažiť o to isté. V Afrike sa nám to podarilo, organizácia CDO, organizácia východoafrických štátov dospela k takémuto záveru taktiež. Prostriedky Európskeho rozvojového fondu jednoducho sa ne implementovali alebo nedostali tam, kam sa mali a to má viacero dôvodov a podľa názoru komisie teda od komisie by sme sa mali dozvedieť, ako sa tieto finančné prostriedky vlastne spravujú. Bohužiaľ, nie všetky projekty boli implementované tak, ako by boli mali byť. A takisto mm, treba konštatovať, že sa tu situácia zlepšila. Bohužiaľ, nedá sa vždy spolupracovať na určitých regionálnych oblastiach, pretože tam je viac organizácií, tam sa tá činnosť prelína, to je podobne ako v Európe, sú tu takisto aj krajiny, ktoré sú členom v jednej organizácii, aj v druhej. A máme tu napríklad Západoafrickú úniu, a potom aj v tej, ktorú som už spomenul. Takže sú tu dve organizácie, ktoré ako keby svojou činnosťou sa prelínali. A tieto dve organizácie sa sú svojou povahou komplementárne, sa doplňajú, ale ako som už povedal, predsa len sa prelínajú určité aktivity. Sú tu takisto aj dohody o hospodárskej spolupráci, ktoré majú regionálnu dimenziu a ktorá nie je vždy potrebná alebo na mieste. CDO častokrát majú tú istú pôsobnosť ako práve aktivity CDO a komisia musí povedať nám celkom jasne, či tieto organizácie určitým spôsobom podporujeme. Ja nie som v tej pozícii, aby som sa k tomu vedel vyjadriť správne. Ak niečo nefunguje, tak vždy sa povie, že komisia nemá dostatočné množstvo finančných prostriedkov. To je zjednodušené rezumé a možno nie je správne. Európska, komis- Európska únia je najväčším donorom do tejto oblasti, pokiaľ ide o capacity building, budovanie kapacít, čiže investujeme tam veľmi veľa a e, snažíme sa o prepojenie a spoluprácu hospodárskych blokov, ktoré sú tam k dispozícii a snažíme sa zabrániť tým, pre, tomu prelínaniu alebo zdvojna, zdvojovaniu určitých aktivít. Čiže implementácia tejto pomoci je skutočne úlohou Afričanov samotných. My môžeme takýto takýto progres iba podporovať, môžeme im pomôcť, ale sú to práve Afričania, ktorí musia urobiť tú grotej práce. A myslím a dúfam, že komisia vie, na čo narážam. Nechcel by som, aby sme vytvárali na jednotlivé krajiny veľký tlak, ktoré podpísali dohody o spolupráci. To by mohlo byť kontraproduktívne, pokiaľ ide o regionálnu spoluprácu, ktorú takisto podporujeme a chceli by sme ju ďalej pre, vykonávať. A v druhej správe tam ide o správu 15-2009. Ide tam o pomoc, rozvojovú pomoc, ktorá sa takisto iniciuje prostredníctvom OSN. Dúfame, že lebo očakávame, že sa nám tu podarí docieliť určité pozitívne zmeny v spolupráci s ostatnými zúčastnenými stranami a donormi finančných prostriedkov a dúfame, že v spolupráci s OSN sa nám podarí znížiť náklady na spoluprácu v jednotlivých oblastiach. A pravdepodobne si nemôžeme očakávať, že to bude stačiť, keď bude spolupracovať civilné obyvateľstvo s veľkými aktérmi, ktorí sú v tomto regióne prezentní tieto procesy euh, je tu viacero procesov, ktoré sú potrebné a musíme ich naďalej podporovať na to, aby sa situácia zlepšila. Nechcem byť veľmi kritický voči komisii, Doteraz som s komisiou veľmi dobre spolupracoval a myslím si, že komentár k tomu, čo povedal účtovný dvor zo strany komisie, bol správny a to je vlastne všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem pekne za to, že ste mi dali k dispozícii tento časový priestor, aby som sa vyjadril a umožnili mi tak, aby som sa skutočne otvorene vyjadril. Teraz sa môže prihlásiť niekto z účtovného dvoru, eh, pardon, členovia výboru ak nie, tak potom dostane slovo komisia. Nech sa páči. Uh, you, uh... Ďakujem pekne, pani predsednička. My sme vďační za pripomienky spravodajcu k týmto dvom bodom. Možno by som mohol iba zdôrazniť ten bod, ktorý uviedol pán Berman, keď hovoril o stanovisku účtovného dvora k EDF. Už niekoľko rokov účtovný e, dvor hovorí, že riadenie EDF nebolo efektívne a došlo tam aj k určitej chybe. Takisto sme si všimli, že percento transakcií klesa e, od roku 2007 do roku 2009, dokonca v roku 2009 e, toto percento e, kleslo veľmi výrazne, takže to vyzerá tak, že kontrolné mechanizmy začínajú ukazovať skutočné zlepšenie. Ale musím povedať, že treba urobiť ešte ďalší pokrok. 13. januára sme počuli na výbore pre kontrolu rozpočtu že chcú zaviesť revizné obdobie pre kontrolné mechanizmy, pretože treba zaviesť naozaj veľmi efektívne spôsoby, ako riadiť e, výdavky. Takisto sme nedávno zaviedli ďalšie opatrenia, ktoré by mali delegáciám pomôcť lepšie riadiť výdavky. No a potom máme ďalšie nástroje, e, ktoré by mali pomôcť e, mimovládnym organizáciám v ich práci. Keď zistíme, že tieto mimovládne organizácie lepšie vykonávajú e, to, čo treba podľa našich pravidel. Pokiaľ ide o rozpočtovú podporu, pán Berman povedal, že je tam vysoký stupeň nedostatkov, eh, pokiaľ ide o rozpočet. Musím však povedať, že väčšina týchto nedostatkov boli, bolo formálnych a nemali nejaký finančný dopad. Došlo takisto k zlepšeniu po zavedení 10. EDF. Čo sa v skutočnosti stalo je, že finančné dohody pre 10. EDF 10. EDF pomohli dosiahnuť výrazné zlepšenie. Pokiaľ ide o parlamentnú kontrolu a auditorské kapacity, musím povedať, že mm, tiež zdieľame obavu parlamentu. Parlament povedal, že partnerské krajiny by sa mali tiež zapájať do kontroly výdavkov toto je jeden, jedna z pripomienok, ktorú sme vždy uvádzali na podporu kontroly rozpočtu. To boli tieto systémy miestnej kontroly. Tie by sa mali uplatňovať. Spolupracujeme s parlamentom a myslím si, že to je niečo, na čo sme mali spoločne pracovať, aby sme zlepšili tieto operácie. Len čo odídem z tejto schôdze, pôjdem na diskúziu, ktorú zorganizuje váš OPPD a stretnem sa aj s poslancami zo Strednej Afriky. Myslím si, že tento dialog je naozaj dôležité podporovať. Pokiaľ ide o delegácie a počet ľudí v delegáciách, komisár Pibalks oznámil, vo výbore pre rozpočtovú kontrolu, že chystáme dlhodobú stratégiu pre zamestnávanie ľudí, tak aby sme lepšie naplnili naše ciele. Takisto treba poznamenať, že po vytvorení vonkajšej služby niektorí ľudia prešli zo starého GG Relax do eh, DG Devco. Eh, to znamená, že tu máme užšie kontakty a môžeme lepšie spolupracovať v týchto otázkach, takisto aj pri koordinácii v tejto oblasti. E, pokiaľ ide o 20-percentné kritérium, musím povedať, že to číslo, ktoré som dostal pre rok 2009, bolo 22,6 e, To znamená, že sme dosiahli e, to meradlo, alebo to kritérium už v roku 2009. A odhad pre rok 2010 je trošku vyšší, dokonca 23,4 e, To znamená, že je to v súlade s dohodnutými cieľmi v tejto oblasti. Dohodli sme sa predsa na tých 20 pri rokovaniach z DCEI a naozaj v čase priebežnej kontroly, priebežnej revízie sme dosiahli tých 20%, dokonca sme to e, presiahli. E, pokúšam sa byť stručný a možno by som sa mohla vrátiť aj k otázke viditeľnosti. Pán Bernman uvádzal návrhy, ktoré sa týkali e, správy o absolutóriu. Spolupracujeme e, veľmi úzko s OSN v otázke viditeľnosti. Dohodli sme sa aj na príprave usmernení pred niekoľkými rokmi. A viem, že dnes tu e, mal byť zástupca OSN, ktorý mal so sebou tašku so zástavou EÚ, aj s logom EÚ a to bolo presne v súlade e, s našimi plánmi v oblasti viditeľnosti, takže tam sa dosiahol určitý pokrok. E, pokiaľ ide o záležitosti, ktoré spomínal pán Görens, e, najprv k tej regionálnej ekonomickej integrácii. Veľmi tvrdo sme pracovali na tom, aby sme dosiahli pokrok absorpcii, čo je ešte stále e, problém. E, pracovala som na programoch v Afrike a ja viem, aké je to ťažké e, uvádzať veci do pohybu, ale jednoducho by sme mali venovať všetky zostupné prostriedky momentálne do Strednej Afriky zhruba do roku 2013 by tieto prostriedky sa aj mali minúť, čo je teda určitý pokrok. Pokiaľ ide o západnú Afriku, nemajeme zatiaľ uviezť nejaký dátum, ale pracovali sme veľmi tvrdo na to, aby sme zlepšili koherentnosť medzi regionálnymi a národnými stratégiami a to považujem za jedno z najdôležitejších odporúčaní, ktoré vyšlo zo správy. Oktobri 2010 sme pripravili praktické usmernia pre všetkých našich pracovníkov pre riadenie regionálnych programov. A išla nám predovšetkým o, o prípad na súde, kde sa hovorilo o efektívnosti a vyhodnocovaní efektívnosti OSN. Tam naozaj veľmi úzko spolupracujeme. Máme mnohé spoločné ciele, e, pokiaľ ide o dôležitosť e, prekladania správ a monitorovania aktivít. A ukazovateľov výkonu. Nedávno sme sa dohodli z OSN, že zlepšíme usmernenia pre predkladanie správ. V júni 2009 sme e, pripravili pokyny pre všetky naše služby a e, povedali sme, že návrhy na predkladanie používanie finančných prostriedkov Európskej únie cez e, rôzne kanály OSN e, by sa mali prekladať e, v primeranom čase. Takže toto všetko bolo v súlade s tým, čo chce dosiahnuť aj OSN. Ďakujem veľmi pekne. Pán Berman, iba veľmi rýchlo. Áno, iba veľmi rýchlo, pani predsednička. Poprvé, Domnievam sa, že potrebujeme podrobnejšiu diskusiu s komisiou o tom, ako ona hodnotí toto pravidlo, kde sa vyžaduje 20 minutých na zdravie a vzdelanie. O tom by som chcel dostať viac informácií. A po druhé, nepodporujem tých, ktorí kritizujú OSN. Nie je to v našom predsa záujme takéto niečo kritizovať, ale v našom záujme je zlepšiť medzinárodnú spoluprácu s OSN. nemali by sme sa vyhýbať práci z OSN. Kto niečo také hovorí, sa podľa mňa mýli. Uh, ak niekto kritizuje pracovníkov OSN, tak je to jednoduché, pretože sú všade, tak naozaj to nie je problém. Možno by sme sa mali pozrieť na rozdiely medzi EÚ a OSN, teda na rozdiel v práci EÚ a OSN, ale to nie je naozaj dôvodom pre kritiku. E, predsednička, ďakujem veľmi pekne. E, termín je určený na obed e, štvrtok 27. a ďalšie stretnutie bude potom vo februári. Tak a teraz prejdime k misii a k prezentácii z tej misie. Mali sme e, predsedu delegácie, pána Enriqueho Guerrera Salamu a išite o vyšetrovaciu misiu výberu DV v Nepále. Bola to úspešná misia. Pán DV, pán Rinaldi, pani Lambert, toto boli ostatní členovia delegácie. Pani Lambert predsednička delegácie v juhovýchodnej Ázii. Takže to bola naozaj vynikajúca delegácia koncom roku 2010. Pán Gerera Salome nemohol predložiť správu o tejto misii koncom decembra, pretože ho menovali do ústavno-právneho výboru. Pán Salome sa bude ale naďalej zapájať do aktivít e, nášho výboru, hoci má teda prácu aj v inom výbore. Takže teraz, pán Gerera, máte slovo a môžete odprezentovať výsledky tejto vyšetrovacej misie. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. chcel by som zachovať e, priateľstvo tých pár členov, ktorí tu ešte medzi nami ostali, preto budem čo najstručnejší vo svojej prezentácii. Ako sa už povedalo, Pán Deva bol s nami, pán Rinaldi zo strany liberálov, e, pani Lambert, ktorá už bola predtým v Nepále ako predsednička delegácie pre Áziu. No a potom som tam bol sám ako predseda delegácie. Hlavným cieľom bolo monitorovať fungovanie správy veci verejných, čo je veľmi dôležité v krajine, ktorej dlhé roky prebiehala občianská vojna a teraz táto e, krajina buduje opäť svoju krajinu a snaží sa posilňovať mier. Sú tam obrovské klimatické zmeny, sú tam obrovské rizika spojené s týmito e, klimatickými vojnami a tým, e, zmenami a tým, že tam prebiehala občianská vojna tak dlho, deti nemohli chodiť e, do školy. Obnova krajiny, mier, toto všetko sú témy, ktoré sú dôležité aj pre poslancov nepalského parlamentu. Takisto pracujú na novej ústave. Stretli sme sa aj so zástupcami ďalších inštitúcií čo je tiež e, veľmi dôležité, pretože v blízkej budúcnosti sa tam budú konať voľby. A volebný výbor tam má tiež určitú politickú dôležitosť. Nestretli sme sa iba s inštitúciami, stretli sme sa s mimovládnymi organizáciami, mali sme aj diskrétne stretnutie so ženskou organizáciou. Je to organizácia, ktorá obhajuje ženské práva a ľudské práva. Takisto sme sa stretli s ľuďmi, ktorí majú na starosti medzinárodné stredisko pre rozvoj hôr. Navštívili sme školu, takisto sme navštívili stredisko, ktoré riadia ženy z menšín, národnostných menšín. Uh, Musím povedať, že Nepal je krajina, ktorá zažila vojnu veľmi dlhý čas, ale už sa snaží obnovovať svoju krajinu a všade zaviesť mier. Je tam aj vláda, ktorej e, sa zatiaľ nepodarilo nájsť nejakého premiéra. Je to krajina, ktorá urobila pokrok, aspoň podľa indexu, rozvojového indexu OSN ale táto krajina je len 136. Eh, v poradí zo 180 krajín, keď sa hovorí o, o rozvojovom indexe. To znamená, že táto krajina naozaj zaostávala. Pokiaľ ide o susedov na severe je Čína, na juhu je India a tieto eh, krajiny majú záujem o túto zónu. Na Európsku úniu sa dívajú priaznivo v Nepále a považujú ju za eh, oblasť, ktorá prináša mnoho a môže ešte priniesť mnoho do krajiny. 15. januára Európska únia uzavrela zmluvu s Nepálom a podpísalo sa aj memorandum o porozumení pre roky 2011 až 2013. To plne podporujeme. Väčšina zdrojov 600 miliónov eur sa použije na vzdelanie, školstvo, obnovu, budovanie mieru, obchod, hospodársky rozvoj. To sú tie oblastí, ktoré sú uvedené v strategickom dokumente pre Nepál. Objem prostriedkov venovaných Nepálu sa zvýšilo 33%, čo je veľmi dobrá správa. Sme šťastní, že s týmto memorandom o porozumení sme dosiahli určitý pokrok. Takisto máme pocit, že budeme pokračovať aj v mierovom procese, ak budeme pokračovať v poskytovaní pomoci krajiny, krajine. E, takisto zlepšíme administratívne kapacity aj v školstve, aj v zdravotníctve, e, tak aby sa nám podarilo dosiahnuť mileniové ciele do roku 2015. Rafaj Petra, Lenio Mondros, to všetko boli ľudia, ktorí pomohli našej misii a takisto aj pomohli vypracovať správu, ktorú som práve teraz zhrnul. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dávam slovo poslancom, pán Berman. A ďakujem pekne, pani e, predsednička. Mám jednu otázku pre Enrikeho. E, počas výletu do Nepálu hovorili ste aj o potravinách a o opatrení, ktoré máme pre podporu polnohospodárskej výroby. Ide o jednu miliardu eur. E, máte nejaké správy o tom, čo sa stalo s tými peniazmi? Alebo tie peniaze nemali nejaký vplyv na to, čo sa deje v Nepále? Všetko, čo má dočinenia s polnohospodárstvom a pre všetkým, čo má dočinenia s podporou pre farmárov alebo polnohospodárov a plodiny, ktoré majú pozitívny účinok na klimatické zmeny, vzhľadom na topenie ľadovcov v Nepále. To bolo cieľom prechádzajúcej návštevy, e, ktorá prebehla pod vedením pani Lambert. E, to bola delegácia pre vzťahy s juhovýchodnou Áziou. Keď my sme prišli, jedným z našich hlavných cieľov bolo poskytnúť pomoc aj iným potrebám krajiny, nie len tým polnohospodárským potrebám. V maji 2010 sa uskutočnila tá polnohospodárska misia, teda 5 mesiacov pred e, našou návštevou krajiny. Ale bez pochyby otázka potravinovej bezpečnosti e, v Nepále a možnosti poskytovania pomoci polnohospodárstvu boli súčasťou aj našej rozpravy. Vzhľadom na to, že klimatické zmeny majú naozaj obrovský účinok na Nepal, vzhľadom na geografickú polohu krajiny. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, takisto by som chcel pochváliť kolegu Gereru Salomu za túto správu a veľmi dobrú misiu, pretože sme sa veľmi veľa dozvedeli. Ja som bol viac raz a mám naozaj obavy, že e, táto krajina ešte stále nie je schopná vytvoriť e, vládu. Pokúšali sa o to už 18 raz. 18 raz sa pokúsili dať dohromady e, vládu to, čo sa deje v Belgicku, oproti tomu e, vyzerá, ako keby sa malé deti hrali. A teraz sa tá situácia vôbec nezlepšila. Je tam armáda, e, ktorá čaká, sú tam rebeli, ktorí sa vraj odzbrojili, ale ja tomu neverím. A OSN odchádza odtiaľ preč a pritom OSN tam zabezpečovala tú stabilitu a OSN odchádza a krajina nemá vládu. Mali by sme vyvinúť nejaký tlak, veď sme predsa jeden z najväčších darcov Nepalu. Záleží nám na tejto krajine, e, pretože sa aj nachádza na hranici e, zemetrásení. Takisto tam dochádza k rýchlemu utopeniu ľadovcov No a táto voda, ktorá e, vyteká z ľadovcov, e, môže spôsobiť obrovskú katastrofu. A ľadovce sa topia 4 krát rýchlejšie než e, v minulosti. Kvôli klimatickým zmenám sa mení situácia aj v susednom Pakistane. a to má vplyv aj na budovy, e, pretože ako som povedal, e, krajina je na zóne zemetrasení a tieto budovy neboli postavené tak, aby odolávali zemetraseniam. A jednoducho je tam teraz tak strašne veľa vecí, ktoré treba rýchlo vyriešiť a treba ich správne vyriešiť mám tam priateľov a hovoril som s nimi pred niekoľkými e, dňami a e, povedali mi, že až na 16 hodín dochádza k výpadkom energie. A pritom tam majú toľko vody, ktorú by mohli využiť na výrobu e, energie vo vodných elektrárniach a mohli by túto energiu dokonca aj predávať, ale nikto s tým nič e, nerobí. Takže čo sa vám snažím naozaj povedať je, že by sme možno mali zorganizovať regionálnu konferenciu z OSN. Mali by tam byť aj e, naši ľudia, ktorí by sa pozreli na to, ako sa tam dá pomôcť my predsa potrebujeme zapojiť aj miestne krajiny v regióne a spoločne by sme sa mali pozrieť na to, ako by sa mohli pomôcť Nepalčanom. Nepal sa nachádza naozaj vo veľmi zložitej situácii. Bilaterálna spolupráca je skvelá, dobre, ale čo z toho? Dávame im finančné prostriedky, poskytujeme im podporu, kde môžeme, ale im musí byť jasné, aké sú ich vlastné výhliadky v danom regióne. Rozmýšľala som nahlas, ale možno by sme mali naozaj zasponzorovať nejakú regionálnu konferenciu, v ktorej by sa zúčastnili krajiny v tomto regióne. Možno by sme tam boli aj my, ďalší darcovia, Spojené štáty, ktoré pomáhajú a ktokoľvek iný by sa chcel k nám pridať a sadnúť si s nami za jeden stôl a skúsiť riešiť tieto problémy. Povieme, dobre, budeme naďalej pomáhať, ale potrebujeme 5-ročný plán, potrebujeme dlhodobý e, plán musíme si povedať, čo všetko sa bude robiť v budúcnosti, pretože inak e, sa dostaneme e, do akéhosi predpeklia, kde nikto nebude robiť e, vôbec nič a iba čakať, čo bude ďalej. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsednička. Nikto sa už nehlási o slovo, tak e, pánovi Gererovi opäť vrátim slovo a môže urobiť záver. Chcel som povedať, že minulý týždeň, alebo teda pred 12 dňami misia OSN v Nepale ukončila svoj mandát, ktorý mala od roku 2006 a opustila krajinu. Boli tu určité obavy, ktoré sa týkali integrácie maoistov do Nepalskej armády a boli tu aj obavy, ktoré sa týkali regulácie zbraní, lenže uh, Dobrou správou je, že hneď čo OSN odišla, vláda podpísala, alebo teda Maoisti podpísali e, dohodu, že budú naozaj dohliadať na e, dohody týkajúce sa zbraní a armády. To je veľmi dobré vzhľadom na to, že to bude veľké obavy, čo sa stane, keď OSN odíde z krajiny. Potom energetika, tá je veľmi dôležitá pre krajinu. Niektoré pripomienky, ktoré uviedol pán Deva, eh, by sa mali zohľadniť aj v budúcnosti pri práci nášho výboru. Je tam totiž to obrovský potenciál práve v energetike. len vzhľadom na klimatické zmeny, ale aj z hľadom na ďalšie možnosti získavania energie eh, v krajine, pretože to je veľmi dôležitá otázka. A potom je tu menšina, ktorú sme navštívili a e, táto menšina e, si sama dorába potraviny a experimentovali s polnospodárstvom, ktoré je lepšie prispôsobené daným e, podmienkam. Presnečka, ďakujem veľmi pekne. A teraz prechádzame k partnerskej dohode v oblasti rybolovu medzi e, Európskou úniou a Mikronéziou. Vrátime sa teda k dohode o rybolove a pozrieme sa na stanovisko nášho výboru a odozávam slovo pánovi Devovi, pretože vy ste spravodajcom pre toto stanovisko. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Toto je uh, dohoda o rybalove, ktorá končí 25. februára a potrebujeme predlžiť uh, túto uh, zmluvu na nasledujúcich 5 rokov. Boli sme e, v tejto oblasti aj nedávno, keď sme uzatvárali dohodu s Fidži a ďalšími krajinami. A tento výbor zistil, že EÚ dáva e, veľmi málo, e, pokiaľ ide o rybolov v tejto oblasti ale pokiaľ ide o predaj týchto e, rýb tuto v Európe, musím povedať, že tu máme e, prírážku 6000 A to by som nazval zlodejnou. A povedal by som, že sa tam priam kradnú tie ryby. Pokiaľ ide o Mikronéziu, e, je tam ekvivalent 408 tisíc e, na 8 tisíc tón. 69 e, eur za tonu tuniaka e, platíme. A nemusíte byť vedci, aby ste si vypočítali, koľko stojí kilo tuniaka v obchode. Kilo tuniaka stojí 35 eur. Takže za tonu tuniaka my zaplatíme 69 eur, ale potom si tu vyúčtujeme v obchode 35 tisíc eur. Ako vidíte, že toto je neuveriteľné, naozaj, tento obrovský rozdiel v cenách. Prečo tieto krajiny nevedia o tom, čo robíme a prečo nám nepovedia, aby sme išli do kelu a išli si loviť ryby niekam inám? Naozaj neviem. Takže ja už toho naozaj začínam mať plné zuby. Hovoríme o rozvojme, sedíme tu a pritom sa takéto veci dejú. A výbor pre rybolov kašle na to, alebo nám pripraví nejaké stanovisko, ktoré nikto neberie do úvahy. Je mi to veľmi ľúto, že to hovorím takto otvorene, ale naozaj tá správa, e, ktorá tu je, je veľmi zaujatá. Musíme byť predsa mnoho ferovejší, mnoho spravodlivejší. Lome tam iba trochu rýb a posiame tam turistov. Nemôžeme stále chcieť, aby boli od nás závislí. A pritom my získavame státisíce, možno milióny. z toho, čo tam vylovíme. Takže naozaj by sme mali byť trošku ferovejšie, mali by sme tam vyroviť, vytvoriť niečo, čo je udržateľnejšie. Nie je to naozaj v poriadku a preto sa tak tvrdo vyjadrujem o tejto správe. Ďakujem. Monsieur Berman avait demandé la parole et après Monsieur Goren. Pán Berman a pán Goren. Faktická poznámka. Máme predsa, na, sme sa na stretnutí koordinátorov dohodli, že sú tu dôležité body, o ktorých sa chceme baviť, ktoré už mesiace ležia ľadom. Sú to veľmi dôležité body a témy, ktorým by sme sa mali vyjadriť. A ja by som chcel vyjadriť iba svoju nespokojnosť tým, ako k tomu pristupujeme. Máme ešte štvrť hodinu na to, aby sme sa k týmto otázkam venovali, keď hneď teraz začneme stretnutie koordinátorov. No, bohužiaľ, hovorilo viacero ľudí naraz a ja som nerozumela. No ja nesúhlasím s tým, že stretnutie koordinátorov sa teraz znovu presunie. Problém je, že máme už iba 15 minút. A potom už nebudeme mať tlmočenie. Rečník hovoril bez mikrofónu. Máme tu dôležité témy, o ktorých musíme hovoriť. A, a máme tu aj zástupcov organizácií, ktorí jednoducho už na nás krivo pozerajú, pretože my nie sme schopní sa k týmto témam vyjadriť. Čiže myslím si, že by bolo dôležité, aby sme už konečne niečo v tomto hľade urobili. Už od novembra žiadam, aby sme sa k týmto témam vyjadrili a čas plinie a plinie a jednoducho my ideme tak ako predtým ďalej a nehovorím o týchto témach. No ale ja nemôžem čarovať, hovorí pani predsedajúca, takže máme už iba 15 minút, aby som navrhla následovné. ja by som navrhla, že teda tie otázky, o ktorých ste hovorili, budú ako prvé na programe na budúcom stretnutí. Ale ja sa nehnevám na vás, hovorí rečník. Ja som jednoducho smutný z toho, že sme to nedosledovali my všetci. No, musíme sa s predsedom ďalšieho stretnutia zasadnutia na tom dohodnúť, aby sme sa držali časového harmonogramu. Nie je možné prebrať všetky tieto otvorené záležitosti, o ktorých hovoríte za tých 15 minút, ktoré máme k dispozícii. Nebudeme mať jednoducho tlmočníkov, takže kde sme boli? Pýta sa pani rečnička. Hovorili sme o rybolove. pre nás záväzok z Lisabonskej zmluvy, čiže môžeme urobiť následovné. Mali by sme zorganizovať spoločné stretnutie s výborom pre rybolov a mali by sme tam sa baviť o tom, čo vlastne rozumieme pod koherenciou aj v takýchto témach. Môžeme sa o tom všeobecne baviť. Čo si o tom myslíte? Ja by som to podporil, ale nemalo by to byť iba čisté, či nemalo by to byť znovu iba o čistých rečiach a nejaké skutky. No mali by sme mať stanovisko právnej služby, ako by sme zabránili tomu, podľa Lisabonskej zmluvy, a by sa takto ďalej postupovalo. To znamená, budeme musieť pravdepodobne sa dohodnúť na tom, ako to chceme urobiť. To je pre nás dôležité. Ale musíme týmto záležitostiam čeliť, ak skutočne hovoríme vážne o tom, o čom hovoríme. Pretože hovoríme tu o obrovských množstvách peňazí, o obrovskom množstve peňazí a keď to porovnáme s tým, čo dávame do týchto krajín, tak to je skutočne zanedbateľná suma. Takže myslím si, že by, sme, by nám sekretariat mal odporúčiť alebo poradiť, ako v súlade s Lisabonskou zmluvou, tak ako to povedal aj pán Berman, aby, ako sa nám podarí byť efektívnejší uh, aj v oblasti koherencie. Ak si to koherencia európskej politiky z Lisabonskej zmluvy vyžaduje, aby sme mali takúto politiku, tak budeme musieť pravdepodobne obmedziť to, čo robíme v kontexte rybolovu a spolupráce s tretimi krajinami, tak pravdepodobne budeme musieť viac investovať alebo sa prikloniť k tejto rozvojovej pomoci a menej k dohodám o rybolove. Ale potrebujeme stanovisko právneho, právnej služby. Neviem teraz konkrétne, kto by sa k tomu mohol vyjadriť, aby sme skutočne vedeli, e, akým spôsobom môžeme nájsť určitú platformu, základ toho, aby sme mali právny základ pre to, o čom by sme eh, mohli hovoriť s výborom príblo. Pretože inak jednoducho budú postupovať tak, ako doteraz. Ešte jeden môj názor osobný. Takáto diskusia jednoducho musí prebehnúť, pretože potom by sme vlastne urobili krok dozadu. A to sa netýka iba politiky rybolovu, ale to sa týka celkovej politiky hospodárstva. Ale všetko to súvisí od rozhodnutia koordinátorov a navrhujem, aby sme pri ďalšom stretnutí koordinátorov o tejto téme hneď hovorili, pretože to je takisto dôležitá téma. Dobre, teraz dostane slovo skutočne krátko komisia. Pán Brian Mark. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ctení poslanci, poslankyne, budem veľmi stručný, pokiaľ ide o prezentáciu tejto dohody, pretože veľa informácií ktoré sme už počuli a máte to takisto aj v správe. Pokiaľ ide o tento, tento problém, pokiaľ ide o túto tému, vychádzame z odporúčania rady. 7. mája 2010 toto odporúčanie vyšlo a najdôležitejší aspekt tohto, tejto zápisnice je, že sa tu rozdeľuje rozvojová pomoc a príspevky k prístupu. Nebudem opakovať tie číselné údaje, ktoré sme už spomínali. Možno iba s cieľom objasniť trochu túto správu a nejaké nesúrodosti. Pokiaľ ide o štatút tohto, tejto zápisnice, ešte stále sa nachádza na ratifikačnom procese a nebolo to podpísané z obidvoch strán, takže ešte sa to nedá aplikovať, implementovať, nie je to platné, ale malo by to prebehnúť v nasledujúcich mesiacoch. A pokiaľ ide o finančný príspevok, tak toto bolo zasa e, takáto tendencia z minulosti a tento jasné rozdelenie súvisí s tým, že tu máme 4800 a 4900 eur na skladovanie týchto tón rýb, ktoré dovážame, tak to súvisí predovšetkým so skladaním, so skladovaním. Čiže stručne by som chcel povedať, že včera sme takisto mali e, túto tému na programe. A je úplne jasné, že tieto dohody sa netýkajú iba rozvojovej pomoci. Je to predovšetkým o rybolov. Sú tu dve časti. Je tu časť rybolovu a časť rozvojovej pomoci. A pokiaľ ide o priemer eh, na výlov na tonu, tak je to predovšetkým pomer, ktorý máme, a to je 65-35, čiže tam je taká malá zmena, úprava a viete, že neplatíme za konkrétny tí príbyty za Zatuňáka, ale tento ide tu predovšetkým o prístup z tejto dohody, že jednoducho máme prístup do týchto eh, vôd a môžeme tam loviť. A potom cenotvorba je zase stanovená trhom na iných úrovniach. A v stručnosti by som sa venoval aj otázkam, ktoré sme spomenuli správe je tu výlovok a postup. Chcel by som vás upozorniť na to, že overenie takýchto výlovkov, to vlastne tomu sa venuje inštitút na to stanovený, potom je to ešte ustanovenie kontrolného charakteru, ktoré vyžaduje členských štátov a ktoré potom majú povinnosť, aby podávali správy a pokiaľ ide o mechanizmus ako taký, ako som už uviedol, a pokiaľ ide o integritu a transparentnosť, v minulosti to bolo. Inak teraz momentálne sme implementovali určité revízne doložky a je tu aj doložka ohľadne, ohľadne nápravy, ak tu nie je zhoda. Čiže musíme sa na to pozrieť detailnejšie. A takisto sú tu aj podmienky regionálneho charakteru a tieto musia byť dodržiavané, aby sa vo všetkých týchto regiónoch dodržiavali v súlade so stanovenými podmienkami. A pokiaľ ide o podmienky miestnych rybárov, samozrejme budeme podporovať našich náprotivkov, aby sa pridali na toto spoločné stretnutie, aby jednoducho to zapracovali do sektorálneho programu, aby to jednoducho bolo implementované do tejto témy. Čiže to je vlastne informácia, ktorú som vám chcel sprostredkovať. Správa bola veľmi vyvážená. Snažil som sa byť veľmi stručný, mohol som hovoriť aj viac, alebo ak tu bude záujem zo strany členských štátov, tak sa môžem vyjadriť. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Deva za, na záver. Nechcem byť drzý. Zvyčajne som veľmi zdvorili. Snažil som počúvať to, čo ste hovorili, ale bolo to úplne nezrozumiteľné. Nehovorili ste nič k otázkam, ktoré sme spomenuli v našej správe, iba ste prečítali určité technické informácie a dúfali ste, že to budeme rozumieť. Čiže ja vás pozývam na našu tlačovú konferenciu a vysvetlite tam žurnalistom a novinárom, že presne čo robíme v tejto oblasti mikronizia. Vysvetlite im, ako, ako vlastne málo platíme týmto ľuďom za E, tieto výlovky a ako na tom zarábame. Ak ste ochotní, tak ja potom pôjdem za pánom Barozom a ja sa zase pridám k nemu na tlačovej konferencii a vysvetlím celému svetu, že jednoducho, čo vlastne chceme my dosiahnuť v tejto oblasti. Merci beaucoup, monsieur Deva. Je crois que tout est... Ďakujem pekne, pán Deva. Myslím si, že tým sme už povedali všetko. Čiže 3. marca sa stretneme. Pozmeňujúce návrhy podávate do 18. hodiny 17. februára. Pokiaľ ide o body rôzne, nech sa páči, pán Görens. Nakoľko stretnutie koordinátorov sa dnes nemohlo konať, tak by som sa chcel vrátiť k tomu, čo je v dokumente sekretárity. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme postupovali veľmi rýchlo, pokiaľ ide o stretnutie nového riaditeľa DEFKA a mali by sme formálne ustanoviť, aby sme poslali takýto pozývací list, aby sa k nám dostavil čo najskôr. Súhlasíte s tým, hovorí pani predsednička, urobíme to tak? Dobre. Takže podporuje sa tento návrh pána Gönesa, takto sa to teda udeje. Je sa to zaznamenané, na budúce sa stretneme sa stretneme v, Brusel, v Bruseli 7. februára od, od 15. do 18.30. Dúfam, že tam prídete všetci a stretnete tohto týždni teda týmto uzatváram. Ďakujem všetkým za ich prítomnosť a za vašu spoluprácu. Ďakujem pekne, dovidenia.